a od zajtra e, za, začne plynúť táto lehota od 17. decembra. Ide tu o uznesenia, ktoré e, majú číslo C17, 24, C7, 25, 26 a 27 z roku 2010. Zápisnica tejto schôdze bude e, predložená k dispozícii na začiatku ďalšej plenárnej schôdze. Ak nebudú žiadne námietky, tak potom